za ochotu prerokovať ostatné otázky bilaterálne. Kolegyne a kolegovia, ja by som teraz i hneď prikročila k spoločnému stretnutiu s výborom EKON, pretože už máme určité oneskorenie. Ide o prevenciu, ale chcela by som ešte požiadať tých, ktorí odchádzajú z miestnosti, aby odišli potichu, tak aby sme mohli pokračovať e, v programe rokovania e, s výborom KONT. E, takže ide tu o smernicu, štvrtú smernicu na boj proti praniu špinavých peňazí. Ja by som chcel požiadať všetkých, aby odchádzali potichu Takže táto e, štvrtá smernica bola prijatá 20. mája 2015. Komisia vo svojom akčnom pláne na boj proti teroriz- financovaniu terorizmu od februára 2016 vyzývala členské štáty, aby Ehm, do ehm, konca roku 2016 transponovali túto smernicu. Pozmeňovacie návrhy boli predložené ehm, v príslušnom návrhu z júla 2016 eh, na riešenie otázky financovania terorizmu a transparentnosti, aby sa vykonali zmeny potrebné v rámci AML. Bolo predložených 49 eh, pozmeňovacích návrhov od spoluspravodajcov v návrhu správy a nakoniec uh, Just that uh, this is a very important uh, toto uh, schválili, tak to chcem povedať, že mm, teraz pán Valdieri, prosím, umýmite sa slova. Toto je veľmi dôležitý krok vpred a ten text eh, je veľmi konsolidovaný, takže eh, myslím, že sa skutočne eh, už môže pristúpiť k trialógu. Pán Karins, spravodajca za výbor EKON, ďakujem. A vlastne už takmer dobre popoludne všetkým. Ja som vnímal ten počet pozmeňovacích návrhov 467 e, ich bolo e, celkovo. My sme už na tom e, pracovali pred niekoľkými rokmi. Ako ukazujú pozmeňovacie návrhy, tento parlament uvažuje v mnohých ohľadoch veľmi podobne a všetci sa snažia zlepšiť legislatívu, aby boj proti terorizmu a financovaniu terorizmu a planiu špinavých peňazí bol čo najefektívnejší a zabraňoval maximálne protiprávnym a trestným aktivitám. Mnohé pozmaňovacie návrhy, najmä ohľadom článku 30 a 31, ktoré sa týkajú registrácie spoločnosti, zlepšujú situáciu a 31 E, ten sa týka registrácie trastov, to sa nám predtým nepodarilo do textu zahrnúť, ale celkový, celkové zameranie týchto pozmeňovacích návrhov a spolupracovali sme aj s tieňovými spravodajcami, mali sme dve stretnutia a na budúci týždeň budeme mať ďalšie stretnutie, tak celkové to zameranie bolo také, že všetci, hoci nie bez výnimky, sa snažili o e, verejný prístup, prístup verejnosti k takýmto registrom, a je jasné, že v prípade trastov pri najmenšom ešte vyvstanú určité otázky na rade počas trialógu a je to niečo, čo sme ešte nezohľadnili v našich pozmeňovacích návrhoch, pokiaľ ide o legitímne používanie trastov ako e, takých e, vehikulí e, na dedenie a podobne. To ešte nie je v pozmeňovacích návrhoch, pretože nikto s takým textom neprišiel, ale potrebujeme mm, stále byť otvorený otázke efektívnosti registrov, tak aby pomohli k sledovaniu toho, kam tie peniaze plynú. A možno, že niektorí ľudia e, uvažujú trocha ináč než ja, ale skutočne tu ide o to, aby sme vytvorili akési e, poistné e, mechanizmy alebo núdzové mechanizmy. Máme kompromisný návrh, ale samozrejme nie každý bude s kompromisnými návrhmi súhlasiť, ale povedal by som, že predsa len sme tu v parlamente veľmi podobne názorovo naladení. Ja ako spoluspravodajca som za to, aby sme zbytočne neobmedzovali legitímne podnikateľské aktivity v Európe a myslím, že sú rovnakého názoru aj ostatní spolu, My teda nechceme potláčať legitímne záujmy, Ide hlavne o to, aby sme nastolili tú jemnú rovnováhu medzi bojom proti ilegálnym aktivitám a e, medzi podporou a podporou legálnych aktivít. Ide tu nielen o európske firmy, ktoré podliehajú pod povinnosti registrácie, ale o to, aby takej povinnosti podliehali aj zahrani, aj mimo európske spoločnosti. Tie pozmeňovacie návrhy sa z časti snažia podporiť tú myšlienku verejného prístupu k registrom, niektoré nie až tak jednoznačne, ale celkovo je tá myšlienka podľa mňa dobrá. Ide o to, ako nastoliť rovnováhu a ako takisto dosiahnuť tu v parlamente čo najlepšiu, alebo zo strany parlamentu čo najlepšiu rokovaciu pozíciu v prípade trialógu. Toto je e, veľmi aktuálna téma pre Európu v tejto chvíli. Ďakujem. E, pani Argentíny, e, spravodajkyňa za Líbe. Ešte dodám eh, k tomu, čo povedal pán spolupravodajca, spravodajca Karenč. My, my sme eh, pri tom poslednom rokovaní boli a je veľkým úspechom, že sa ten register podarilo zahrnúť do zákona. Je veľmi dobré, že komisia aj rada chcú robiť ďalší krok v tejto chvíli a vyzerá to, že tento parlament opäť vďaka potrebnej väčšine posunie situáciu e, ďalej a že zahrnie do povinnosti registrovať aj trasty a že sa tam zahrnú štruktúry, ktoré e, fungujú v Európskej únii ako trasty. To je tá, ten anglosaský aspekt e, tejto veci. Ide o to, a ktoré štruktúry takto fungujú a akým spôsobom. Toto je dobrá správa. No a na budúci týždeň bude ďalšie zasadnutie tieňových spravodajcov. Budeme hovoriť o anonymných predplatených kartách e, pre platby offline a online. Za to lobujú elektronické finančné organizácie a my sa zaoberáme tým, ako zabezpečiť inkluzívnosť pre občanov a zároveň chrániť spoločnosť pred zneužívaním týchto nástrojov zo strany teroristov. Je tu celý rad pozmeňovacích návrhov z tej progresívnej časti tohto parlamentu a ja to veľmi oceňujem, ale zároveň snažíme, sa snažíme jasne povedať, že spolu spravodajcovia sa musia snažiť nájsť kompromis, ktorý nakoniec e, získa širokú podporu a ča- časť e, tejto snahy e, sa bude odohrávať v rámci rozhovorov s, radu, s radou, pretože to, ako my pristupujeme k transparentnosti, nemusí nevyhnutne byť podľa predstav rady. To súvisí s tými smutnými faktmi v Európe, jednak teroristické útoky, jednak obrovské daňové úniky súvisiace s Panams, Panama Papers. Ďakujem, e, vidím, že e, sa e, snažíte získať širokú podporu a dúfam, že sa to tak stane. A teraz Peter Zima zaš, Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať e, e, spravodajcom a spoluspravodajcom za vynikajúcu prácu, za veľmi dobré kompromisy. Som si istý, že sa nám podarí situáciu v tejto oblasti zlepšiť. Je to na najvyššie potrebné. Ako to už bolo povedané, Ehm, bol, na, situácia by sa mala po uverejnení Panama Papers rozhodne zlepšiť. Pokiaľ ide o pripomienky, ehm, máme tu definíciu ehm, toho príjemcov ekonomických e, požitkov, výhod. Ehm, máme tu eh, nejakú eh, potrebu rozlišiť eh, jednotlivé finančné inštitúcie. Potrebujeme jednotný limit 10 akcií ako hodnotu tzv. ekonomického záujmu. Okrem toho vítame, že v prípade, ak nedôjde k oznámeniu um, ekonomického príjemcu výhod, tak malo by sa to uviesť v registri. My by sme však chceli ísť ešte ďalej a pokiaľ by došlo k nejakému porušeniu týchto pravidiel, malo by byť vystavené sankciám. Pokiaľ ide o centrálny e, register týchto e, požívateľov ekonomických výhod, myslíme si, že je potrebné, aby tie centrálne registre boli e, prepojené a aby bolo možné informácie zverejňovať ale E, je to, e, nechceme, aby financovanie terorizmu e, malo takéto, takýto priestor. Pokiaľ ide o jednotky pre finančné spravodajstvo, tak toto by si malo, tieto by si mali riadne plniť svoje úlohy. Pokiaľ ide o všetky ostatné body, myslíme si, že by to malo byť v poriadku, pretože využívanie týchto registrov a predchádzajúca registrácia to sa musí rovnomerne uplatňovať vo všetkých krajinách a náklady na registráciu nesmú presiahnuť e, len pokrytie administratívnych výdavkov. E, k rozšíreniu platnosti Toto je niečo, čo by malo byť eh, eh, podporené. My podporujeme, aby boli do registrácie zahrnuté aj eh, nehnuteľnosti a prípadné pozemky, pretože toto je ďalší veľmi dobrý priestor na pranie špinavých peňazí ale aj v týchto oblastiach ide o to, aby prípadné sankcie e, riešili akékoľvek porušenie, napríklad neuvedenie v registri. Osoby, ktorých by sa to malo týkať. Vidíme, že napríklad v prípade škandálov, ktoré sa objavili v posledných rokoch, celkom e, nevyhnutne treba veľmi ambiciozne postupovať aj voči politikom, ale nie len ním, napríklad proti profesionálnym športovcom, náboženským spoločenstvám alebo proti iným vysoko postaveným podnikateľom a podobne. A na záver, pokiaľ ide o právne akty delegovanej právomoci e, súvisiace s daňovými rajmi a aktualizácia čierneho zoznamu. V tomto prípade máme iba kopiu niektorých odporúčaní. A v tomto prípade musí komisia urobiť viac. V opačnom prípade by sme len opakovali to, čo sa tu už e, predtým urobilo. Ďakujem, ďakujem. Teraz e, máme slovo, majú slovo tieňoví spravodajcovia. Vážený, vážená predsedajúca kolegovia, um, Stanovisko Európskeho parlamentu bude určite cenným príspevkom k získaniu jednoznačnosti a transparentnosti v tejto oblasti. Ja môžem povedať, že určite zvonku by vyzeralo dobre, keby sme tam zahrnuli aj športovcov, ale na týchto sa vzťahujú e, právne predpisy danej krajiny. Títo nemôžu ani korumpovať, ani sa nechať korumpovať, nemôžu brať úplatky a podobne. Toto je už právne upravené v každom členskom štáte. Ide skôr o to, ako to e, vysredovať u športovcov, ale to už je úloha jednotlivých členských štátov. Politici majú naopak určité výsadné postavenie, jednak vzhľadom na to, že majú prístup k niektorým dokumentom, ale aj vzhľadom na to, že majú isté možnosti zneužiť svoje úradné právomoci alebo politické postavenie. Takže pokiaľ ide o športovcov či funkcionárov v nejakých združeniach, tak na týchto sa vzťahujú platné zákazy a právny rámec daného členského štátu. Politici majú však prístup k iným informáciám, k iným otázkam a zohrávajú inú úlohu v danom členskom štáte, prípadne v EÚ. Nesnažme sa teda zapáčiť verejnosti, ale skôr sa zamerajme na právnu úpravu niečoho, čo je absolútne nevyhnutné na to, aby sa zvýšila ochrana finančných tokov a aby sa predišlo zneužívaniu finančných prostriedkov na e, zločinné účely. E, ďalej by som na pôde výboru LIBE chcela povedať, že oblasť terorizmu a spôsobu, ako zamedziť e, toku týchto peňazí do rúk teroristov alebo organizovaného zločinu alebo do daňových rajov, či možnosti skrývať e, svoje skutočné vlastníctvo za určitými právnymi konštrukciami, aby nebolo možné vypatrať, kto je skutočným vlastníkom niektorých finančných prostriedkov či firiem, alebo od koho napríklad nakupuje napríklad kultúrne e, predmety, ropu, zlato a kto využíva tieto eh, predmety na posilňovanie teroristických štruktúr. Tu to zohráva úplne vynimočnú úlohu, pretože ide o miliardové čiastky, ktoré sú v pohybe a niekedy eh, môžu dať do pohybu celý štát a ohroziť život eh, mnohých ľudí. Anna Gomeš, my sme e, zaviedli e, takéto e, pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali za úlohu riešiť otázku e, konečných e, užívateľov užitkov. Chcela by som poďakovať spolu spravodajkyni za to, že sa dosiahol dobrý pokrok a sme na dobrej ceste k dosiahnutie k tejto tohto riešenia. Ďakujem spoluspravodajcom. My sme, teda ja osobne som predložila pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je rozšíriť rozsah registru aj na e, zahraničné e, podnikateľské subjekty, ktoré sa zapájajú do niektorých podnikateľských vzťahov, kde sa vyžadujú isté formality, ako je napríklad otvorenie si bankového účtu a podobne. Toto by malo skutočný e, výsledok, pretože by sa to v širokej miere odrazilo v krokoch, ktoré musia vykonávať podnikateľské subjekty. Nejde to iba o daňové úniky, pranie špinavých peňazí, ale ide o predchádzanie organizovaného organizovanému zločinu a terorizmu, nadnárodnému zločinu. Nerobí sa to len prostredníctvom trastov, ale aj prostredníctvom korporácií. Korporácií, ktoré kupujú majetok v EU, ktoré maj, kupujú rôzne aktíva v EU. A toto je ďalší zo spôsobov, ako prať špinavé peniaze. Nechcem hovoriť do podrobností, ale ak my sa zaoberáme trustom, musím, trustmi, musíme e, sa zameriavať aj na korporácie ako také. My sme takisto predložili pozmeňujúce návrhy na preklenutie medzery v súčasnej e, smernici, e, na základe ktorej môže byť e, vyšší predstaviteľ riadenia uvedený ako konečný užívateľ požitkov a A pokiaľ ide odporúčania TIAP, myslím si, že nie sú priateľné, lebo myslím, že sa nekalým spôsobom zneužívajú. V mojej vlastnej krajine jediná e, časť e, smernice proti praniu špinavých peňazí, e, ktorá sa u nás uplatňovala, bola práve táto časť, ktorú predstavovala táto medzera. Čiže tú medzeru je potrebné preklenúť. Okrem toho si myslíme, že povinné subjekty by nemali mať možnosť zapájať sa do biznisu s so subjektmi, kde e, ide o konečného užívateľa výhod, ktorý má prepojenie na tieto e, subjekty. E, 10 vlastníctva akcií by podľa nás malo byť indikáciou tohto e, E, vlastníctva e, alebo e, definície konečného užívateľa výhod. Takisto chceme rozšíriť rozsah pôsobnosti, aby tu boli zahrnutí všetci, ktorí poskytujú daňové alebo iné poradenstvo, alebo tí, ktorí prevádzkujú rôzne, eh, akcie, eh, rôzne dražby a podobne napríklad eh, v súvislosti s umeleckými predmetmi a podobne, ktoré často unikajú finančnej kontrole. Myslíme si, že by mal existovať oficiálny zoznam, ktorý by mali vypracovať členské štáty a aktualizovať ich, pokiaľ ide o povinné subjekty, ako sú napríklad banky. Tieto si napríklad budujú, e, kupujú služby od amerických poskytovateľov, ako napríklad Dow Jones a podobne, čiže ich meno sa tam e, vôbec neobjavuje e, takže je potrebné, aby sme vystupovali ak ambicioznejšie a je potrebné, aby e, členské, aby príslušné orgány členských štátov vykonávali due diligence vo vzťahu k e, subjektom z tretich krajín. Týka sa to napríklad toho investičného programu zlatý víz a podobne. Okay. Ďakujem pekne za ECR Ben Luke. Ďakujem pekne pán predseda. Ako spravodajca EPP môžem povedať, že nie je to e, kontroverzný text. Myslím si, že e, viac menej súhlasíme s tým, e, čo chceme dosiahnuť, to znamená bojovať proti špani, praniu špinavých peňazí, proti daňovým únikom, že musíme byť dôslednejší a tiež je veľmi dôležité odstrániť ako keby ten závoj, za ktorým sa skrývajú anonimní vlastníci. Čiže e, s týmto môžeme všetci súhlasiť. Ja by som sa chcel sústrediť na dve veci, kde ešte nemáme úplný e, súhlas. E, poprvé otázka verejne Eh, otázka verejne prístupnej povahy registra, predovšetkým pokiaľ ide o beneficial owners, čiže tých skutočných vlastníkov firiem. Spravodajkyňa aj tieňová spravodajkyňa za zelených hovorila o pokroku, že musíme tlačiť na to, aby každý občan mal prístup k tomu, kto stojí za tou ktorou firmou. Ale Kedysi to bolo progresívne v tom, že sme sa zároveň zasadzovali za ochranu údajov, za právo na súkromie, ale zdá sa, ako keby zelení už zabudli na toto právo a orodujú za iné právo. Tiež treba pripomenúť, že občania, ktorí investovali do nejakého trastu, by mali mať právo do rozumnej miery si hájiť, e, ochraňovať svoje e, súkromné údaje, ako napríklad dátum narodenia alebo adresu bydliska. Myslím si, že prístup by mali mať spravodajské e, agentúry, príslušné úrady menované členskými štátmi a potom ten, kto môže mať legitímny záujem. Myslím si, že by to malo byť definované, malo by vlastne byť stanovené, kto môže mať prístup, aký počet úradov a potom nemôžeme bezdôvodne umožňovať nahliadnúť do toho registra, pretože môže nastať celý rad takýchto prípadov, napríklad finančné úrady, ktoré si môžu vyhľadať možné prípady, aby eh, potom konali nejaký hon na nejakú tú osobu, alebo by to mohli byť tiež jednotlivci, ktorí možno by chceli niekoho vydierať, ale na druhej strane, ak by niekto preukázal, dokázal, že sa stal alebo by sa mohol stať obeťou vydierania, mohol by mať prístup k tomuto registru. Ale ak napríklad niekto Eh, bohatý, kto, neviem, nebol obeťou vydierania alebo nebol uhnesený, tak eh, prečo by niekto si mal získavať o ňom eh, takéto informácie? Tak preto by som chcel argumentovať, aby sme si to rozmysleli, aj EPP naznačili, že pravdepodobne už na rade takýto návrh neprejde. A ešte jedna vec, ktorú by som chcel stručne okomentovať, je otázka definície predovšetkým trastov, tých zverejneckých E, fondov. Ešte nemáme tú definíciu. Hovoríme o smernici, ktorá sa bude týkať trastov bez toho, aby sme mali definíciu. Hovoríme o niečom, čo pripomína, čo vyzerá ako trasta, ale čo to znamená? Zatiaľ nič. A tu chcem odkázať na kolegu Gigolta, napríklad v nemeckom zákone by mohlo ísť o tzv. štiftung, tzv. to znamená nadáciu, ktorá by mohla pripomínať trust, alebo by to mohlo byť tiež združenie, e, ktoré by pripomínalo trust. A my predsa nechceme ani útočiť na nadácie, ani na združenia. Tie už majú aj tak dosť problémov otvoriť si bankový účet a nemali by sme im pridávať ešte ďalšie povinnosti ktoré by sa mali týkať len iných právnych štruktúr. Myslím si, že si musíme lepšie zadefinovať, koho sa to má týkať. Ďakujem pani Makovej. raportor ISIAR <clears throat> eh, pentru LIBE, pentru... Ďakujem ako spravodajkyňa za e, výbor Libe by som chcela povedať niekoľko vecí. Poprvé, je veľmi dôležité, aby sme sa zameriavali na e, pozmeňujúci návrh, ktorý E, ktorého cieľom je lepšie e, identifikovať skutočného vlastníka a e, zabezpečiť vysledovateľnosť použitia finančných prostriedkov. Ja som v tomto smere predložila pozmeňujúci návrh. Napokon podporujem aj to, aby sme zlepšili možnosti zistiť identitu skutočného vlastníka s cieľom reálne zabezpečiť alebo umožniť ochranu whistleblowers. E, pokiaľ ide o e, predplatené karty, ich použitie na internete, to e, predstavuje pomerne vážnu hrozbu pre našu bezpečnosť a z tohto dôvodu podporujem zrušenie výnimiek pre klientov, ktorí využívajú na internete predplatené karty. Ja som navrhla po nadobudnutí účinnosti smernice, aby, e, smernic, aby komisia zabezpečila prístup verejnosti k databázam, ktoré sa týkajú skupín a jednotlivcov, proti ktorým boli uložené sankcie a aby boli teda informácie v tejto oblasti verejne dostupné. Vás. Ďakujem pekne za Alde, pán Nils Storvalds. E, ďakujem, pán predseda. Väčšinou hovorím anglicky, ale teraz využijem príležitosť hovoriť môjim divokým jazykom, a to je švédština. Ďakujem pekne spoluspravodajcom za vynikajúcu prácu. Eh, opakovanie je matkou múdrosti. Poznáme to latinské príslovie. Určite vieme, že to sú oblasti, v ktorých sme eh, nezašli ešte eh, tam, kam by sme chceli zájsť. To znamená to, ten boj proti, špinavým, proti praniu špinavých peňazí. A ja si myslím, že spoluspravodajcovia odviedli vynikajúcu prácu. Sú to veci, ktoré sú nám známe už dávnejšie, ale zatiaľ sa nám nepodarilo dostať ich ako keby na tú druhú časť, druhú stranu stola. otázka trastov a nadácií, e, videokomisis, ako boli nazývané, ešte stále sú také štruktúry, napríklad v Spojenom kráľovstve, e, štruktúry, ktoré ako keby zahalujú to, čo sa tam skutočne deje. A potom tam bola tiež tá otázka anonimných kreditných kariet, SIM kariet, ktoré umožňujú ľuďom vykonávať trestnú činnosť. Videli sme to aj v Panama Papers. A potom tretia veľká oblasť je to, čo nazývame tých, tými skutočnými vlastníkmi. E, ich e, identita je častokrát e, utajená, preto sa snažíme spustiť registre, aby sme mohli uľahčiť monitoring. Vyzerá to tak, že teraz už máme dobre fungujúci register a tomu som rád, ale ešte stále sú tu isté problémy, ako sme videli aj v Panama Papers že ešte stále e, človek môže mať e, účet e, niekde v nejakej krajine a dostať sa na európsky trh s týmito peniazmi. A je potom veľmi ťažké riešiť takýto problém. Nedávne diskusie o tomto tiež ukázali, že je istá ochota hľadať riešenie. Ak budeme pokračovať v tom, čo sme začali, tak si myslím, že by sme mohli dosiahnuť dobrý výsledok. A ešte znova by som sa chcel poďakovať eh, spoluspravodajcom. Ďakujem pekne, pána Ješka nevidím. A tam k pán Demasi v mene GUE. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o politikov, o futbalových hráčov. Ja som politik a hrám aj futbal, čiže aspoň ja som teda pokrytý. Uh, a ďakujem teda spravodajcom za dobrý kompromis. Myslím si, že sa uberáme správnym smerom. Myslím, že je tu celkovo koncenzus o tom, čo máme urobiť, čo nás čaká, aká úloha. A chcem zdôrazniť, že tu nejde len o to, čo je pre biznis e, dobre alebo čo nie. Myslím si, že ide tu aj to dodržiavanie pravidel. Videli sme aj e, vo výbore pre Panama Papers e, v Europole, že veľká časť transakcií v Panama Papers boli uvedené v databázach a tie boli potom aj využité, teda tie financie na financovanie terorizmu a preto je dôležité, aby sme odstránili tieto právne medzery a nedostatky a aby sme mohli argumentovať aj pred našimi občanmi, že sme urobili to, čo je v našich silách. Veľmi rád som spolupracoval eh, s Bernom Lukem aj s ďalšími eh, eh, a rád by som zdôraznil tri body, kde by sme mali byť viac ešte ambiciozni. Poprvé, mnohí experti aj z výboru pre Panama Papers, aj e, z e, odborníci na finančné spravodajstvo, ako o tom aj hovorila Anna, že je veľa nedostatkov, ktoré by sme mali odstrániť musíme vedieť, kto je ten skutočný vlastník. Ak tie firmy nechcú spolupracovať, tak jednoducho by nemalo by im umožnené robiť, e, podnikať v EÚ. Tiež som videl názor SAD, že e, e, by tu mala byť legislatíva, ktorá pokrýva subjekty, ktoré nie sú pokryté a fungujú v EÚ a potom po druhé, mali by sme byť ambicióznejší, pokiaľ ide o Prahy, pretože inak e, si môžeme e, vybrať zo pár priateľov alebo len obísť e, legislatívu. A v, po tretie, rád by som zdôraznil, že sme dosiahli pokrok za posledné dni, napríklad otázka Freeports, ktorá je do istej miery pokrytá a myslím si, že tiež výnimky, ktoré sú v tejto legislatíve, môžu byť napadnuté pred súdom. To je veľmi dôležité. To bolo aj predložené rôznymi e, politickými skupinami, čiže je to konsenzus a potom je tiež veľmi dobré, že sa nám podarilo riešiť otázku nehnuteľnosti a súhlasím s Petrom Simonom, že tieto registre nehnuteľností by mali byť lepšie prepojené. A nakoniec len pár slov o zozname vysokorizikových krajín. Budúci týždeň by sme na plenárke eh, mali hlasovať eh, a o tomto zozname a viem, že niektoré krajiny ešte neskončili ten svoj proces rozhodovania a chcem, viem požiadať kolegov a viem, že teda veľmi vážne berú túto otázku, chcú podporiť rozhodnutie, ktoré prijali výbory Ekon a Libe rozhodnutie odmietnúť tento zoznam, pretože tam neboli rozumné argumenty a odôvodnenia, prečo tam nie sú zahrnuté napríklad krajiny ako Bahamy, kde ja mám detailnú podrobnú správu, a ktorú zverejním o niekoľko týždňov e, správu o tom, ako prijatá legislatíva sa správne e, a úplne neuplatňuje. A myslím si, že po roku od Panama Papers neviem, ako môžeme vysvetliť, že Panama alebo Bahamy nie sú na tomto zozname a preto žiadam, aby ste podporili aj našu pozíciu. Ďakujem pekne. Nevidím hovorcov alebo rečníkov z ďalších skupín. Nemáme momentálne nikoho, kto by sa chcel prihlásiť slovo v KDI a teraz znova teda slovo spravodajcom, takže pán Karinč, ďakujem pekne. E, som veľmi rád, že som mohol spolupracovať aj so všetkými tieňovými spravodajcami. E, mali sme mnoho produktívnych a zaujímavých stretnutí a myslím si, že sme boli skutočne aj veľmi koncentrovaní na tú tému. To sa veľakrát nedeje, pre všetkým, keď je na stretnutí veľa ľudí a preto som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť e, dobré riešenie tu v parlamente, pokiaľ ide o hlasovanie o tejto legislatíve. Samozrejme, budú tam nejaké individuálne body, kde možno niektoré skupiny nebudú súhlasiť, ale určite súhlasíme s tým, že potrebujeme takúto legislatívu, potrebujeme nástroj proti financovaniu teroriz terorizmu a tie naše rozdiely sú, sú tam len také otienky a e, ako teda vravím, verím, že máme jeden spoločný cieľ. Ďakujem pekne. Mám tak taký pocit, že som si zle vyjadril ten jazyk alebo tie gesta zástupky komisie. Myslel som, že nechce vystúpiť, ale preto teraz ja ešte dám slovo a potom oznám slovo ďalším spoluspravodajcom. Áno, ďakujem pekne. Som Kalima Siriamn. Veľmi stručne som súčasťou DG Justice, týmu, ktorý e, pracuje na tejto téme boja proti praniu špinavých peňazí. Vidíme, že je tu veľa dobrého materiálu, na ktorom môžeme pracovať a a Ďakujem e, spravodajcom a spolu a tieňovým spravodajcom za produktívnu prácu. Určite je tu viac vecí, e, ktoré by sa dali vysvetliť, ale aspoň jednu vec. E, samozrejme, určite ešte tam môže byť nejaký háčik, napríklad v téme umožňovania fungovať podnikom, v EÚ, ak možno obchádzajú nejaké pravidlá. A posledné vystúpenie pána Masiho ohľadom zoznamu vysokorizikových krajín. Áno, chápeme to, čo hovoríte, vieme, odkiaľ vychádzate a chápeme, že je tu potreba dobrej metodológie, metodiky, aby e, sme e, mohli dobre fungovať, ale bude to trvať nejaký čas a medzi tým musíme byť veľmi konštruktívni v našej spoločnej práci, ale zároveň zároveň eh, určite eh, musíme v tejto téme spolupracovať. Áno, pozícia už vo výbore bola prijatá, takže ďakujem pekne. Judy Sargentini, ďakujem, pán predseda. Môžem len podporiť, eh, áno, Gómez, eh, eh, kolegu de Masiho a Petra Simona v tom, že ten zoznam bol odmietnutý, že bol prijaté rozhodnutie. Myslíme si, že tento zoznam by mal vyzerať inak, ale uvidíme teda, čo sa stane zajtra. My sme tu z výborov LIBE a EKON, ale ja som tiež e, z výboru pre rozvoj a venujeme sa témam, ako je, sú peňažné toky e, z Afriky e, do iných krajín, veľké nadnárodné spoločnosti neplatia dane v Afrike. A toto je tiež moja téma, ktorej sa venujem a za ktorú chcem bojovať a chcel by som e, navrhnúť EKR, aby si spoluspravodajcovia nejak ujasnili, aká je ich pozícia a aby sme mohli byť všetci čo najtransparentnejší. Budúci týždeň máme ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov, ešte nám zostáva veľa práce a chceme rešpektovať ten termín, hlasovania, ktoré by malo byť 24. januára, tak mám pocit, že skutočne začína prihárať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovanie by malo byť 25. januára. Ďakujem a ukončujem týmto stretnutie.